plus e, tieto členské štáty informovali komisiu o tom, že ako prijali opatrenia zlepšenie situácie. Ja budem naďalej informovať aj parlament o tom, čo robia členské štáty. Predsedajúca, ďakujem pekne. Týmto sme ukončili túto tému a bude sa hlasovať zajtra o 12.30. Ora l'ordine del giorno reka. Teraz nasleduje správa pána Gunára Hökmarka, ktorá sa týka globálnej správy ekonomických záležitostí. Dávam slovo pánovi spravodajcovi na 3 minúty. Pani predsedajúca, pred mm, viacerými veľmi kritickými a podstatnými mm, stretnutiami, ktoré pred ktorými Európska únia stojí. Tento týždeň rada, budúci týždeň G20 v Cannes a táto správa vlastne sa snaží o to, aby prezentovala stanovisko Európskeho parlamentu pred týmto rokovaním G20. pretože je to stretnutie, ktoré sa ús, bude uskutočňovať v časoch veľmi ťažkých ekonomických eh, časov eh, po celom svete, nie len teda v Európe. Je to však zároveň stretnutie, ktoré bude aj sa venovať tejto otázke, že svetové hospodárstvo je charakterizované veľmi vysokými nerovnováhami, ktoré môžu viesť tomu, že je množstvo krajín, ktoré majú vysoké prebytky a potom sú krajiny, ktoré sú vysoko, vo vysokom mínuse. Potom okrem toho je tu množstvo krajín, rýchlo sa rozvíjajúcich krajín, ktoré naozaj prispievali e, v roz, svetovému hospodárstvu a tým sa podarilo do veľkej miery poraziť chudobu. Avšak ešte stále je tu množstvo krajín, kde je vysoká miera chudoby, ktorí potrebujú viac rastu a väčšie príležitosti. Taktiež môžeme byť svedkami toho, že z rôzne menové politiky v niektorých veľkých e, ekonomikách ešte prispievajú týmto nerovnováham svetovým. Takisto sme svedkami e, nedostatku konkurencie schopnosti v niektorých iných krajinách taktiež tomuto prispievajú. A my potrebujeme dosiahnuť na globálnej úrovni naozaj rovnováhu ktorá si vyžaduje globálne ekonomické riadenie a no, k tomuto musia byť príslušné správne inštitúcie. Poprvé, pre všetkým si myslím, že musíme, musí nám byť jasné, že v krajinách, kde je nedostatok konkurencie schopností, potrebujeme nové politiky alebo novú reformu, ale zároveň musíme zabezpečiť to, aby sme mohli aj s týmito ekonomikami naďalej pokračovať v obchodovaní, pričom zároveň musíme tiež chrániť pred, sa pred rôznymi umelými politikami taktiež e, správa, ktorá mala veľkú podporu v našom výbore pre ekonomické záležitosti a chcel by som týmto poďakovať aj zároveň tým spravodajcom, ktorí vlastne umožnili e, prijatie tejto správy prijatím širokých kompromisov. No, my sme už v línii, aby sme riešili štrukturálne nerovnováhy a tým pádom aj tie základné príčiny súčasných nerovnovách e, na bežných účtoch. Musíme teda zabezpečiť zodpovednú monetárnu politiku, menovú politiku a musíme zabezpečiť takú politiku a takú menovú politiku, aby meny boli konvertabilné, aby sa otvárali obchod medzi, otváral obchod medzi krajinami, ktoré sú v prebytku s tými, ktoré sú v minuse. Ale je dôležité, aby vznikli k tomu príslušné aby to bolo zinstitucionalizované. A takisto potrebujeme jednoducho globálne hospodárske riadenie a potrebujeme vysokú zodpovednosť, vysokú mieru transparentnosť a zodpovedné inštitúcie. Taktiež si myslíme, že G20 je určite jednou z najdôležitejších štruktúr, ktorá tu je a to je asi, a preto Určite by sa nám mohlo podariť dosiahnuť väčšiu globálnu účasť, aj lepšiu účasť na globálnych rozhodnutiach a zabezpečiť vyššiu mieru transparentnosti takýchto rozhodnutí. A to takisto podporuje dôležitosť Medzinárodného menového fondu a um, Svetovej banky pretože takisto všetky tieto diskusie na G20 eh, sú len vtedy o niečom, keď aj nájdú uplatnenie. Jednoducho musíme tu za Európsku úniu hovoriť jedným silným hlasom a musíme prispieť silnému v prospech silného globálneho ekonomického riadenia, ale tiež musíme zabezpečiť, aby sme prispieli naše národné inštitúcie na, na súčasnú situáciu a na realitu dostali do súčasnosti. Ďakujem pani predsedajúca. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz dám slovo pánovi Kelimu. Ďakujem pekne pre všetkým. By som chcel zablahožať pánovi kolegovi Hokmarkovi za jeho správu. Chcela by som povedať niekoľko vecí. Že to, čo tu bolo spomínané, Eh, aj pán predseda, ktorý to spomínal, eh, tú harmonizáciu daní, to je určite niečo, čo by, čo by sme mali mať v Európe a nie minimálne v eurozóne. Eh, myslím si, že je veľmi citlivá táto otázka z hľadiska logiky, pretože hovorí sa tu o tom, že finančný sektor musí prispieť účasti na na riešení situácie, pretože takisto musí e, zabezpečiť, aby nedošlo k, k mareniu e, taktiež trhov, keď budeme podporovať teraz banky. E, ďalšia vec je, by, by som chcel povedať, že súhlasím s pánom Hekmarkom, že Európska únia musí hovoriť jedným hlasom, pretože aj si teda zaslúži svoje jedno miesto na VTO a takisto bolo by treba aj zvoliť riaditeľa z Európskej únie. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Bazesku. Pani Bazesku. Ďakujem, pani predsedajúca. Dovolte mi, aby som sa najskôr poďakovala pánovi kolegovi Hokmarkovi za jeho správu, pretože tá správa poukazuje na potrebu konsolidácie uh, E, globálne správy, predovšetkým e, vo finančnom systéme, pretože chýbajúca koordinácia v finančnom systéme by mohla znamenať, že tie nenájdeme riešenia na zvládnutie finančnej krízy. Toto všetko by sme mali zlepšiť novými kontrolnými mechanizmami na úrovni regulácie. Ale žiaľ, zdá sa, že AMF a stretnutia G20 e, predstavujú len orgány, ktoré majú príliš málo kompetencií. My jednoducho potrebujeme také celkovejšie riešenie, e, kompletnejšie riešenie pre, euro, pre, pre túto finančnú krízu na európskej úrovni tá bilancia výkonu, e, túto by sme mali obmedzo, obmedziť na minus 5% a deficit na 3 Ďakujem veľmi pekne. Pán Galpač, pani Kalpač, ako ďalšia rečnička. Ehm, globálna správa ekonomických záležitostí predstavuje prioritu, ale pokiaľ hovoríme o tých globálnych aspektoch a výsledkoch e, samitu G20, a pokiaľ tu chceme dospieť nejakým výsledkom, tak musíme jednoducho zohľadniť európsku dimenziu celej tej záležitosti. Žiaľ, zdá sa nám, že e, ideme a dospievame k riešeniam veľmi pomaly v Európe a teraz mám na mysli aj grécku krízu, pretože tu vidíme množstvo rizik tak pre Európu, ako aj pre celý svet. Sixpack sa prijal, ale podľa nášho názoru to ešte nie je dostačujúce, takže je potešiteľné, že táto správa ide ďalej a snaží sa o zavedenie e, pokroku, či to je úspešnejšia hospodárska politika alebo iné riešenia. Jednoducho musíme sa venovať riešeniu týchto problémov musíme zabezpečiť stabilitu eura, pretože pokiaľ sa tak nestane, tak budeme mať v nedosiahneme na celosvetovom samite ani v budúcnosti žiadne pozitívne výsledky. Ďakujem veľmi pekne. A slovo má teraz Fašiková. Pani Fašiková. Predsedajúca, pani komisárka. Uh, kolega Hökmark má svoju správu skutočne veľmi dobre pripravenú a treba povedať, že pred novembrovým stretnutím krajín G20

Ďakujem pani, pán Šikluna. Pán Šikluna. Tak pán. Pani Vážená pani predsedajúca, v čase, keď eh, európska aj, eh, ne, aj svetová ekonomika čelí veľmi neistej budúcnosti a konajú sa samity o budúcnosti eurozóny a následne eh, sa bude konať aj summit G20, mnohí Ehm, mnohí odborníci sa zhodujú na tom, čo zhrnul pán Hockmark vo svojej správe. My pravdepodobne potrebujeme nový systém ekonomickej správy na svete a ehm, musíme nájsť nejaký spôsob, aby sa e, podarilo obnoviť e, hospodársky rast a Fórum G20 a IMF sú dve veľmi dôležité fóra, kde je možné hľadať takúto odpoveď a um, ehm, IMF potrebuje reformu, aby aj ekonomiky bloku BRIC dostali určitý hlas pri hľadaní tohto riešenia. A zatiaľ, čo v súčasnosti Fórum G20 sa vyjadruje k mnohým otázkam, určite potrebuje nejakú permanentnú bázu, vrátane sekretariátu. A preto uh, sa domnievame, že uh, aj záujmy e, globálnych e, hospodárskych subjektov sú veľmi dôležité a je potrebné prihľadať aj napríklad na záujmy e, bank a investorov. A vzhľadom k tomu, že do veľkej miery ide o krízu dôvery, je treba hľadať aj riešenie tohto problému. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostáva slovo pani Ferreira. Pán Ferreira, ďakujem veľmi pekne pani predsedajúca. Ja sa domnievam, že kľúčový problém, e, ktorému sa žiaľ aj táto diskusia, aj táto správa vyhýbajú, kľúčový problém je, že nevieme, aké sú príčiny nerovnováhy a aké sú príčiny svetovej hospodárskej krízy. A my tieto veci neignorujeme náhodou. E, nikto totiž nechce príliš dohlbky skúmať dôvody, ktoré nás doviedli do tejto situácie, pretože vďaka tomuto je možné ďalej e, podporovať ten systém nerovností, tak sociálne ako ekonomické. A nerobme si žiadne ilúzie. Toto, takto, e, takto v skutočnosti vyzerá kapitalizmus. Toto je jeho skutočná tvár a momentálne sa to prejavuje veľmi negatívne na celom svete. To, e, tu nejde o, nejaké, o nejakú o nejaké spiknutie Eh, nadnárodných spoločností, eh, ktoré sa snažia prerozdeliť si eh, všetko hodnotné na svete. My sa musíme snažiť o to, aby tieto hodnoty boli zdieľané všetkým, aby boli k dispozícii všetkým a liberalizáciou služieb a pohybu tovaru. No to je film, ktorý sme videli aj predtým a veľmi dobre vieme, aké dôsledky to prinesie. Jednoducho um, táto nerovnováha a nespravodlivosť na celosvetovej úrovni sa prejaví. A riešenia, ktoré, o ktorých teraz hovoríme, tak e, ono ukázalo sa už v minulosti, že nikomu nič dobrého neprinesú. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostáva slovo pán Paška. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka. E, súhlasím s pánom e, poslancom Hokmarkom, keď hovorí, že je potrebné o

časti sveta. preto sa obávam že naša angažovanosť v tejto oblasti nebude ocenená. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostáva slovo pani komisárka Reding. Vážená pani predsedajúca, ja by som chcela zdôrazniť jednu vec, že európsky lídry Určite prídu tento týždeň s, so silnými návrhmi, ktoré by mali vyťahnuť Európu z krízy a popri tom všetkom samozrejme pán Hockmark má právo zdôrazňovať význam svetového, svetovej ekonomickej správy. Veľmi dôležitým príspevkom e, je samozrejme akýkoľvek e, názor na riešenie problémov v tejto oblasti. Takže si preto cením veľmi odporúčania pána Hokmarka a tiež um, si cením názory vyjadrané uh, členkami a členmi tohto parlamentu v diskusii k tejto téme. Súčasná kríza je skutočným prelomovým momentom pre systém hospodárskej správy na svete, pretože pred rokom 2008 by si možno nikto ani nevedel predstaviť nejaký e, väčší pokrok v, v ďalšom zbližovaní hospodárstiev, respektíve e, by si nikto nevedel predstaviť to, že skupina G7 by dokázala koordinovať reakciu na recesiu alebo hospodársky útlm tak toto však už nie je a skupina G20 e, presne takéto niečo robí a stala sa fórom pre medzinárodnú celosvetovú hospodárskú spoluprácu. Lenže, aby sme zabránili súčasnému hospodárskemu úpadku, je treba robiť viac a práve o tom sa bude onedlho rokovať. Takisto je potrebné intenzívnejšie posilňovať e, celosvetovú ekonomickú správu a a ako sa hovorí aj vo vašej správe, Európska únia by mala zohrávať dôležitejšiu úlohu v tejto reforme ekonomickej správy. A my to môžeme urobiť najmä tým, že budeme viesť vlastným príkladom a práve o tom teraz budú rokovať e, naše hlavy štátov a vlád. A pán predseda komisie Barroso v tejto snemovni prehovoril počas svojho príhovoru o stave únie, a ja teraz budem citovať, je potrebné zjednotiť eh, vonkajšie vzťahy eurozóny a eh, mali by sme posilniť eh, Eh, aj vnútornú správu hospodárskych záležitostí. No a ďalej sa hovorilo o sixpacku. Teda treba eh, zjednotiť, eh, zjednotiť zastupovanie eurozóny na medzinárodných fórach a zjednotiť naše vystupovanie voči organizáciám, ako je napríklad IMF. No a komisia príde s návrhmi aj v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem vám, vážená pani komisárka. Uzatváram E, túto diskusiu. Hlasovať sa o tejto správe bude tiež zajtra o 12.30. No a teraz máme na e, programe správu pani Barbary Matera